Zasadnutie sa uskutočňuje dnes do obeda, po obede aj zajtra do obeda a po obede. Poprvé prijatie programu, návrhu programu, musím vám povedať, eh, že hlasovanie o správe De Jonga eh, sa uskutoční po bode 10 hlasovanie o správe pani Wikström. Čiže to je len poradie hlasovania. Ďalej na program bol pridaný dodatočný bod, ten, čo bude zajtra po obede, a to je výmena názorov po rozhodnutí konferencie predsedov 30. apríla o možných dopadoch e, vrátanie dopadov na práv a štátu občana Európskej únie, ak nejaký členský štát sa rozhodne zaviesť trest smrti. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak je program prijatý. Ďakujem pekne. Teraz tlmočeniu. E, počas tohto zasadnutia e, tlmočenie do dánštiny, gréčtiny, lotištiny a chorvačtiny bohužiaľ nie je k dispozícii. No a nasledujú odporúčania koordinátorov, nominácia spravodajcov, po rozhodnutí koordinátorov z 27. apríla nasledujúce správy budú realokované nové pridelenie pre socialistov demokratov je následovné. Pani Fajon, spravodajkyňa e, pre e, kódex únie o víza, vízach, pani Sipel, e, boj proti podvodom voči finančných rozhodnutiach únie. Pani Ferrara bola vymenovaná za spravodajkyňu pre správu z vlastnej iniciatívy Boj proti korupcii Pán ehm, bol bol rozhodnutý, teda bol, bol dostal e, správu o jednotnom digitálnom trhu rozhodujúci e, koordinátori e, sa rozhodli, že požiadajú o dodatočné zasadnutia 26. mája od 9.00 od 9 do 12.30 a od 15.00 do 18.30 a 25. júna od 9.00 do 12.30 a od 15.00 do 18.30. Príjma výbor rozhodnutia koordinátorov. Dobre. Ďalej. Chceli by sme vám pripomenúť, že dnes sa bude hlasovať o 11.15 a čakajú nás náročné hlasovania, takže rada by som pripomenula, aby ste mali so sebou hlasovacie kartičky, a pretože jedno hlasovanie sa uskutoční takmer celé v elektronickej forme. A rada by som vám tiež pripomenula, že sa uskutoční dnes spoločné zasadnutie s výborom EKON. Bude to o 12.00 v miestnosti PHS 3050, kde sa tiež uskutoční hlasovanie spolu s výborom EKON schválenie zápisníc z 5. a 6. novembra 2014, 20. novembra 2014, 3. a 4. decembra 2014 a 27. januára 2015. Ak nie sú žiadne námietky, tak zápisnice sú schválené. Prvým bodom dnešného programu je krátka prezentácia kde ja som spravodajkyňa o výsledku e, trialógu e, pre agentúre CEPOL. Ja sa budem snažiť poskytnúť vám e, prehľad súčasnej situácie. Máme za sebou dve kola trialógov, včera sa uskutočnilo druhé a po dvoch technických zasadnutiach na úrovni personálu. No a myslím, že k tým bodom, ktoré sú pre parlament veľmi dôležité, kde bolo predložených najviac pozmeňujúcich návrhov. Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť veľmi dobré kompromisy. Hovorím o článku 1, kde rada schválila, že to veta, že Európska únia zriaďuje túto agentúru CEPOL a všetko, čo tam predložila rada. Ďalej v článku 3. Ďalej sme prijali článok tým otázkam, ktoré boli dôležité pre našich kolegov. Skontrolovali sme hm, pozmeňujúce návrhy, hlavne tie, ktoré boli predložené od ALDE, ale súhlasia s tým. No a čo je ešte dôležitejšie v článku 3, sa nám podarilo dosiahnuť kompromis, kde rada akceptuje, že CEPOL by mal tiež e, právomoci implementovať, čiže je dôležité tiež pre agentúru. A tu je jasná referencia o spoločnom e, dodržiavaní a e, základných právach a otázky základných práv, čo bolo pre nás prioritou, sú tam veľmi jasne uvedené väčšina pozmeňujúcich návrhov bola predložená k tomuto bodu a tiež sa to objavuje v jednom z úvodných ustanovení. No a to tiež článku 3, odsek 1. Odvolávka na školiace systémy. Bude tiež v úvodnom ustanovení, aj keď rada nechce naznačovať priame, priamu komunikáciu. Včerajší trialog nechal otvorených pár bodov. Je to diskusia o zdrojoch. Rada musí predložiť svoje návrhy ďalšie. My sme navrhli kompromis na to, aby sme ehm, výsledkom bol dobrý účinný text. Stále nie je zhoda o vedeckom výbore a otázkach riadenia a správy kde je stále otvorená otázka o systéme výberu výkonného riaditeľa. Myslím, že o tom treba hovoriť a rada musí v týchto otázkach preukázať vyššiu mieru flexibility. Čo sa týka ďalších bodov, tak myslím, že text je celkom dobrý. No, akýkoľvek už bude výsledok, rada by som zdôraznila, že keďže otázka Europolu, že o nej sa stále diskutuje, tak ja by som chcela Európsky parlament a radu požiadať, aby štruktúra správy a riadenia bola špecifická a nemala by byť vnímaná ako precedens pre ďalšie agentúry, hlavne Europol, pretože nechceme ovplyvňovať výsledok týchto rokovania by som chcela poďakovať kolegom, hlavne pani Beňovej, ktorá vedľa mňa sedela počas prvého trialógu. Ona ma podporovala. Ďakujem veľmi pekne. No a viem, že sa chce vyjadriť teraz, takže nech sa páči, máte slovo. Nie. A, milá pani predsedajúca, chcem sa poďakovať aj za skupinu SND, za výbornú spoluprácu musím povedať, že som vždy nadšená, keď vidím bojovať ženu a aj za také témy, ktoré možno nie sú celkom bežné. A veľmi oceňujem váš postoj na trialogu, ktorého som sa mohla zúčastniť. Ďakujem aj za to, že ste e, podporili požiadavku našej skupiny socialistov a demokratov zakomponovanie tej časti, ktorá sa týka základných práv. Je to naozaj dôležitá časť a ja Chcem sa naozaj poďakovať za veľmi dobrú, veľmi profesionálnu spoluprácu a komplexný prístup. Dúfam, že eh, pri hlasovaní už potom bude všetko v poriadku. Ďakujem ešte raz, Kinga. Ďakujem veľmi pekne. Ideme ako pôjde pri ďalšom trialógu a dúfam, že budeme úspešní a výsledkom bude breznenie textu. Takže toľko ku cepolu a prejdeme k ďalšiemu bodu, bodu 5, kde budeme hovoriť o Európskej agende o bezpečnosti. 28. apríla komisia prijala agendu o bezpečnosti, čo stanovuje e, priority, konkrétne nástroje a aktivity, ktoré by mali byť prijaté na úrovni únie na obdobie roku 2015 až 2020. Agenda už bola predložená, e, prezentovali ju komisár Timmermans a komisár Avramopoulos na plenárnom zasadnutí e, v deň jej prijatia. A my sme mali možnosť e, a predložiť už naše prvé reakcie. No a teraz máme príležitosť usporiadať detálnejšiu, detálnejšiu diskusiu o stratégii. Vítam a dávam slovo pánu Sorekovi, riaditeľovi e, generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, želám vám všetkým e, členom výboru dobré ráno. Sme veľmi radi, že sme mali druhú príležitosť predložiť, dúfam, alebo že máme druhú príležitosť a detailnejšie predstaviť Európsku agendu o bezpečnosti. Ja viem, že cieľom je výmena názorov, takže my sa budeme snažiť prezentáciu štruktúrovať tak dynamicky. Pripravili sme si 12-stránkovú prezentáciu, tak aby prezentácia bola trochu zaujímavejšia Cieľom je poskytnúť vám informácie, hlavne obsah a bude diskusiu o ďalších krokoch. Ako viete, tak prípravy Európskej agendy o bezpečnosti práca na tom začala už v roku 2014, keď Európska rada požiadala úradová komisiu, aby sa začala zaoberať obnovou, obnovenou bezpečnostnou stratégiou. Európsky parlament to tiež žiadal, no a preto len detailný program konzultácií rôznych in, inštitúcií začal v júli minulého roka, čo verejné konzultácie a mnohí občania, jednotlivci, Zástupcovia občianskej spoločnosti, ale tiež členské štáty sa zúčastnili na tom vo vysokom počte a výsledok verejných konzultácií, ktoré trvali 4 mesiace, bol veľmi užitočný, aby sme identifikovali hlavne priority, kde občania sa zaoberali hlavne otázkou bezpečnosti, keď sme sa snažili, teda to bolo v momente, keď sme sa snažili uh, zverejniť výsledky Eurobarometra, ktorý bol zverejnený deň prijatia minulý týždeň, ktorý identifikoval priority terorizmu, organizovaného zločinu a počítačovej eh, kriminality ako priority, ktoré identifikovali samotní občania ako tie najrelevantnejšie septembri sa uskutočnila konferencia na vysokej úrovni, ktorú zorganizovala komisia, ale tiež za účasti predsedov výboru, predsedníctva, ale tiež predstaviteľov akademickej obce, občianskej spoločnosti a súkromného sektora. Bol to zárodok toho, čo by sme chceli, aby sa dialo aj v budúcnosti. V januári udalosti prvých týždňoch aktivitám dali pocit naliehavosti alebo ako viete, predseda Juncker povedal, že bolo veľmi dôležité e, veľmi rýchlo zverejniť agendu, ale potrebujeme dokument, ktorý e, by mal byť použitý na 5 rokov, čiže treba naznačiť, aké aktivity musíme plánovať na 5 rokov. No a preto 28. apríla bola prijatá nová agenda. Agenda hovorí, že členské štáty EÚ čelia dôležitým hrozbám a ohrozeniam bezpečnosti, ktoré majú cezhraničný charakter. A tie oprávňujú zásahy EÚ v oblasti, kde stále platí zdieľaná zodpovednosť, kde členské štáty majú hlavnú zodpovednosť za zaisťovanie vnútornej bezpečnosti, ale cezhraničný charakter ohrozenia a hrozieb vyvoláva potrebu, aby Európska únia zohrávala dôležitú úlohu a pridávala hodnotu aktivitám členských štátov. A preto riešenie víziev je spoločná zodpovednosť, je spoločným európskym prístupom. No a preto, čo už povedali aj komisári Timmermans a Avramopoulosa, považujeme to za zdieľanú agendu z hľadiska zodpovednosti, hľadiska záväzkov, hľadiska implementácie. Počas príprav agendy sme hovorili o princípoch, ktoré môžu viesť a kroky únie v tejto oblasti. A identifikovali sme 5 princípov, Prvým je plné dodržiavanie základných práv. Je jasné, že bezpečnosť a dodržiavanie základných práv nie sú konfliktné ciele, vzájomne sa doplňajú a sú komplementárne politické ciele. Minulý rok inštitúcie, ktoré sa zaoberajú bezpečnostnými otázkami, zažili taký budíček po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora z 8. apríla, ktorý jasne povedal, všetkým aktérom o význame dať hodnotenie e, za dodržiavanie základných práv na začiatok e, procesu tvárania legislatívy, teda na začiatok legislatívneho procesu. No a preto základné práva ako neoddeliteľná súčasť príprav a politických formulácií programe vidíte, v agende vidíte, že opätovne to považujeme za zdieľanú e, zodpovednosť pre EÚ a členské štáty a myslíme, že Agentúra pre ľudské práva a Európsky úradník na ochranu údajov e, do procesu sa musia zapájať oveľa skôr, pomáhať inštitúciám EÚ a ďalším agentúram pri podpore našich hodnot. Ďalší princíp sa týka transparentnosti, zodpovednosti, demokratickej kontroly. Nemusím Európskemu parlamentu vysvetľovať určite, aká dôležitá eh, jej úloha podľa Lisabonskej zmluvy ako spoluzákonodárca pri zaisťovaní demokratického dozoru. Ale komisia chce pravidelne parlamentu podávať aktuálne informácie o implementácii agendy tak, aby ste vy mali možnosť hodnotiť proces implementácie. Tiež vypracujeme indikátory pre kľúčové nástroje EU a z hľadiska transparentnosti a participácie už sa uskutoční konferencia, už sa uskutočnila konferencia minulý september hm ktoré sa zmení na konzultatívne fórum, ktoré raz za rok, na ktorom sa raz za rok stretnú zástupcovia EÚ, bezpečnostných agentúr, občianskej spoločnosti a akademického sektora. Ďalší princíp je veľmi, veľmi dôležitý a to je zaistiť lepšiu aplikáciu a implementáciu existujúcich nástrojov EÚ. Toto jeden z hlavných cieľov nadchádzajúcich 5 rokov, počas prvých 15 rokov e, tretieho piliera od roku 1999 bolo mnoho iniciatív a aktivít. Komisia od decembra má možnosť kontrolovať aktivity a implementáciu v členských štátoch. A cieľom je zaistiť lepšiu a plnú implementáciu poprvé ale teda existujúcich nástrojov EÚ predtým, než budeme mať nové nástroje. Štvrtý princíp je potreba spojiť e, prácu agentúry v oblasti bezpečnosti, nie iba e, vnútro a spravodlivosť, nie iba agentúry v tejto oblasti, ale takisto aj agentúry mimo tejto oblasti, napríklad ENISA alebo EMSA. Tie sa takisto zaoberajú bezpečnosťou v širšom kontexte. A takto by sa mohli stať súčasťou rodiny všetkých týchto agentúr, ktoré môžu prispieť k e, práci členských štátov. No a potom medzisektorový prístup je tu potrebný. Nechceme iba trestné stíhanie, chceme do toho zapojiť aj iné politiky, ktoré vplývajú na prípravu nástrojov bezpečnosti ako doprava, financie, e, sociálna inklúzia, vzdelávanie, verejné zdravie, energetika a tak ďalej. Zajtra komisia schváli e, stratégiu pre digitálny jednotný trh a prepojenie medzi stratégiou a bezpečnostnou stratégiou z minulého roka e, je veľmi úzke, tesné a je to príklad toho, prečo tieto politiky musia ísť ruka v ruke. No a piatý princíp, to nie je nič nové. Viackrát sme už hovorili o tom, že musí tu byť tesnejšie prepojenie medzi vnútorným a vonkajším rozmerom bezpečnosti. Hrozby vnútornej bezpečnosti pochádzajú takisto z priestoru mimo EÚ. Vysoká zástupkyňa teraz pracuje na strategickej revízii strategii pre vnútornú bezpečnosť z roku 2003 a ona predloží už v júni prepracovanú stratégiu. No a my sme tieto elementy už definovali z pohľadu vnútornej bezpečnosti. Napríklad posilnenie trestného stíhania, boj proti organizovanej trestnej činnosti, proti pašovaniu ľudí, e, nelegálnej migrácii a tak ďalej, rôzne formy cezhraničnej trestnej činnosti v tom dialogu, ktorý máme. Delegácie EÚ musia mať lepšiu bezpečnostnú e, expertízu a lepšie používať existujúce financie nie iba v oblasti vnútornej, ale aj e, v, vo vonkajšej oblasti. Keď sme si identifikovali e, princípy, tak sme pristúpili k tomu, aby sme posilnili existujúci rámec pre bezpečnosť. A tu máme opäť tri piliere, ale mimo tretieho piliera ktorý existoval v minulosti. Takže tie tri piliere sú lepšia výmena informácií, e, lepšia operatívna spolupráca a ďalej podporné činnosti ako výskum alebo e, vzdelávanie. Teraz pilier 1. Výmena informácií. Je to ťažisko e, celej diskusie a je dôležité, aby existujúce informácie sa naozaj vymieniali medzi členskými štátmi a agentúrami. Cieľom v tejto oblasti je, aby členské štáty naozaj mali vôľu vymieňať si informácie v existujúcom bezpečnostnom rámci. Tu spomíname napríklad Prüm. Ten prümské rozhodnutie musí byť plne e, implementované a takisto systém Europolu na hľadanie ukradnutých alebo stratených cestovných dokladov. To je užitočné pri e, hľadaní zahraničných bojovníkov. Ďalej agenda e, pre migráciu Europolu. Tuto agendu uvidíte už v budúci týždeň. Potom sa tu identifikujú ďalšie opatrenia, ktoré sa týkajú pohybu tovaru a tie sú takisto dôležité pre bezpečnosť únie. Musia sa dokončiť e, predložené návrhy, ktoré ešte neboli schválené. To musím zdôrazniť. Týmto, tomuto parlamentu nemusím pripomínať, e, aké je to dôležité. Vy pracujete na EU PNR, na balíku o ochrane údajov, o právnych nástrojoch Europolu a CEPOLu a je tu veľká, veľká potreba urýchliť legislatívnu prácu na týchto nástrojoch. Komisia e, je zvyčajne ochotná podporiť spolu zákonodarcov v hľadaní dohody. Druhá, druhý pilier, operatívna spolupráca. Tu je potrebné zabezpečiť, aby existujúce mechanizmy boli naozaj využívané, vrátanie financovania e, zo Fondu vnútornej bezpečnosti Ako som už povedal, chceli by sme pracovať ďalej ešte na politickom cykle. No a teraz e, pristúpime k pilieru 3. Tu chceme pracovať na e, vzdelávaní a školeniach, na financovaní. Ako viete, Horizont 2020 je teraz súčasťou portfólia vnútra, vnútorných záležitostí. No a potom tu máme ešte ďalší bod výskum a inovácie. Pani predsednička ma prosí, aby sme to urýchlili, takže priority. Máme tu tri hlavné priority. Era, e, eradikácia terorizmu a radikalizácie, organizovaná trestná činnosť a kybernetický zločin. V rámci prvého bodu terorizmu za radikalizácia chceme vytvoriť aj nové nástroje a konsolidovať staré. Europol má Centrum pre boj proti terorizmu a to je vlastne konsolidácia existujúceho oddelenia, ktoré už existuje v Europole. Ale v tomto kontexte je potrebné poskytnúť maximálnu asistenciu členským štátom, ktoré budú musieť v rámci existujúceho legislatívneho rámca poskytovať informácie Europolu. Potom sa má tento rok spustiť e, jednotka Internet Referral Unit EUIRU a takisto EU chce vytvoriť fórum s IT spoločnosťami, kde chce s nimi diskutovať o terorizme na internete. Takisto sa chceme venovať financovaniu terorizmu, nelegálnemu obchodovaniu e, s kultúrnymi predmetmi a podobne. No a potom je tu ďalej reakcia e, zo strany trestných e, orgánov. Prvýkrát do bezpečnostnej stratégie zapracovávame aj túto justičnú dimenziu. Chceme e, posilniť systém ECRIS a chceme pracovať aj na radikalizácii vo väzeniach. Pokiaľ ide o radikalizáciu, my sme spolupracovali veľmi úzko s kolegami v útvaroch pre zamestnanosť a vzdelávanie, pretože toto vnímame ako predpoklad boja proti radikalizácii. Druhá priorita, organizovaná trestná činnosť, posilnenie politického cyklu EÚ spoločné, spoločný boj proti pašovaniu. Toto patrí medzi priority migračnej agendy. Potom tu máme koncept e, sledovania peňazí Follow the Money. Chceme e, zistevať, ako sa financuje organizovaný trestný čin. Chceme implementovať e, balík pre boj proti praniu špinavých peňazí. Finančná a informačná jednotka musí byť efektívnejšia. Chceme ju posilniť a takisto chceme e, príspevky aj od tohto parlamentu. Chceme zrealizovať štúdiu o, o uskutočniteľnosti zabavovania aktív e, bez predchádzajúceho usvedčenia. S kolegami e, na našom útvare takisto, takisto pracujeme intenzívne na balíku pre palné e, prestrelné zbranie a ekologický zločin. Tretia priorita, kybernetický zločin. Tu musíme posilniť existujúcu legislatívu. Je potrebné schváliť smernicu NIS a chceme vytvoriť bezpečnejšie prostredie na internete pre používateľov a preto je potrebné revidovať v rámcové rozhodnutie o bezhotovostných spôsoboch platieb. Ďalší slajd. Ako budeme pracovať ďalej? Podpredseda Timmermans a komisár Avramopoulos e, majú túto agendu ako spoločnú zdieľanú agendu a myslíme si, že našim hlavným partnerom v dialogu je parlament. Túto agendu chceme implementovať nie iba z legislatívneho hľadiska, My si chceme ako základ vytvoriť zoznam um, opatrení, ktoré sa budú implementovať každých 6 mesiacov. Dúfam, že toto, e, táto prezentácia bola to, čo ste očakávali a teraz e, čakám na otázky poslancov. Ďakujem, pán Soreka. Teraz otváram diskusiu. V prvom kole dostanú slovo koordinátori. Pán Fos, ktorý zastupuje pani Holmajer, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať za prezentáciu a za predstavenie bezpečnostného konceptu EÚ. Myslím si, že je veľmi dobré, že sa toto robí, ale kladiem si e, otázku, koľko flexibility tu ešte máme, pretože tento koncept budeme mať na ďalších 5 rokov. Ale svet sa strašne rýchlo mení a ja mám dojem, že e, my musíme aktualizovať takéto stratégie permanentne, musíme si stále klásť otázku, čo by sme mohli priebežne zlepšovať. E, to platí pre financovanie, ale aj pre personálne vybavenie. A netýka sa to len komisie a parlamentu, ale aj tých bezpečnostných orgánov. Ďalšia otázka, ako dlho to bude trvať, kým dôjde k implementácii tohto plánu. Môžeme tu do nemoty diskutovať o tom, či tam sú všetky aspekty, ale tie tri body, ktoré ste uviedli, to sú naozaj priority. Terorizmus, radikalizácia organizovaná, trestná činnosť alebo kybernetický zločin. V týchto oblastiach musíme čo najrychlejšie pristúpiť k implementácii. Takže mne tu chýba pár elementov. Viem, že parlament tu nemá právomoci, ale podľa mňa e, tu ešte chýba spolupráca vo vojenskej oblasti. Návrh predsedu komisie sa už raz objavil. Okrem toho, tajné služby, to je tiež vec, e, kde, nad ktorou by sme sa mali zamýšľať. No a takisto trestné stíhania dobrovoľným spôsobom cez Eurojust. Takže nie len výmena informácií, ale aj pri trestnom stíhaní by sme mali mať dobrú spoluprácu. Takže môžeme nájsť naozaj veľa vecí, ktorými by sme mohli ešte obohatiť tento koncept, ale na druhej strane mám pocit, že by sme nemali čakať dlho s implementáciou, pretože svet na to čaká. Francúzsko si prijíma e, vlastný tzv. Patriot Act teraz a mm, to je dôkaz toho, že európske členské štáty nechcú a nie sú ochotné čakať e, na Európsku úniu, kým niečo príjme. Čiže táto činnosť by mala ostať aj naďalej európska tejto oblasti sa ale deje neustále toľko zmien, že musíme byť flexibilní, aby sme mohli priebežne reagovať. Myslím si, že taký všeobecný prístup je vynikajúci, ale musíme rýchlo pristúpiť k implementácii. Dúfam, že sa nám to rýchlo podarí. Ďalšia otázka. Chcem vedieť, či komisia je dobre štruktúrálne zorganizovaná, aby toto vedela podchytiť a Takisto sa pýtam, či parlament je dobre štruktúrálne zorganizovaný, aby sa s touto otázkou zaoberal seriózne. Ďakujem. Pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem. Pán Soreka. Vy ste na začiatku svojej správy hovorili o tragických udalostiach z januára tohto roka. E, z toho dôvodu údajne potrebujeme e, rýchlo konať, urgent action. Myslím si, že by bolo dobré, keby zodpovední politici brali vážne nové výzvy, ale aby zároveň pracovali veľmi dôkladne a starostlivo, pretože rýchle reakcie nie sú vždy tie najlepšie. Pripomínam, um, uchovávanie informácií, paušalizované uchovávanie informácií, pretože toto odmietol Európsky súdny dvor kvôli ochrane základných práv. Napriek rozsudku Európskeho súdneho dvora mnohé členské štáty si ponechávajú svoju legislatívu napriek tomu, že pre ich legislatívu platia rovnaké kritéria ako pre európsku legislatívu. Po tých útokoch sme nezačali riešiť jednu vec, ktorá sa ale objavuje v posledných týždňoch e, v diskusiách. Existujúca legislatíva, existujúce opatrenia a nástroje sa nevyužívajú. Výmena informácií medzi orgánmi, medzi členskými štátmi nefunguje dobre a myslím, že by sme urobili dobre, keby tie existujúce medzery sme sa snažili najprv vyplniť. Toto by sa malo stať e, permanentnou úlohou Komisia členských štátov. V tejto súvislosti ste v písomnej správe dali e, také vágne odkazy na hodnotenia. Ja chcem vedieť, ako to bude konkrétne vyzerať. A zaujíma ma takisto, akým spôsobom chce sa komisia dostať do, do tej e, fázy, že bude už e, vyvíjať tlak diplomaticky na členské štáty, aby členské štáty tie existujúce nástroje naozaj začali využívať, pretože bez spolupráce členských štátov sa nič nezrealizuje. Vykladiete takisto veľký dôraz na to, aby sa dodržiavali základné práva, to je správna vec keby sa dodržiavali základné práva, tak e, paušálne prechovávanie informácií by nebolo možno takou veľkou témou, ako bolo. Chcem vedieť, čo si myslíte o balíku pre ochranu údajov. Komisia na tom nie je priamo zúčastnená zatiaľ, ale e, obávam sa, že sa možno v budúcnosti bude dať, dávať e, prednosť zárobkom podnikov súkromných firiem pred ochranou e, súkromia a práv občanov. Čiže základné práva ešte stále nie sú centrom našej politike, politiky. Spolupráca v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, to je dobrá vec. V oblasti e, prevencie je potrebné spolupracovať aj s inými generálnymi riaditeľstvami ale tu nejde iba o to, aby sme dávali ľuďom príležitosti vo forme pracovných miest, ale ide o to aj, aby, aby tie pracovné miesta boli primerane ohodnotené. Ďalšia pripomienka, ktorú som predniesla už na pléne, podľa mňa je dramatické, že v kontexte bezpečnostnej stratégie otvárame opäť tému migrácia a utečenci. To vyvoláva, či už chceme alebo nie, dojem, že imigrácia sama o sebe je nebezpečná, že tí ľudia, ktorí k nám prichádzajú, sú nebezpeční. A to podľa mňa je veľmi zlé. Takisto téma pašerákov ľudí. To je už moja posledná pripomienka. Samozrejme, e, proti kriminálnikom tohto typu musíme bojovať, ale pašeráci ľudí nie sú príčinou, prečo prečo ľudia utekajú. E, my sa izolujeme stále viac a viac, budujeme ploty, neexistuje a neposkytujeme legálne cesty k nám. Som zvedavá, čo komisia budúci týždeň predloží, ale faktom je, že nemáme pre uh, utečencov z takých krajín ako Sýria, Irak, Irán alebo Eritrea uh, legálne cesty do Európy, tak, tak uh, to potom vedie k tomu, že ľudia využívajú tie nelegálne cesty za, za pomoci pašerákov. Posledná pripomienka. E, tá, tá diskusia o vojenských opatreniach. My sme sa zhodli na tom, že vojenské zásahy e, sú príčinou toho, že na našich hraniciach sa rozpadajú štáty a na tom sa zhodli všetky e, politické skupiny Eh, no a teraz znova to sem dáva do tejto stratégie nebezpečné. Kolegyne, kolegovia, máme tu veľa prihlášok do diskusie, takže ja vás požiadam, aby ste sa obmedzili maximálne na 2-3 minúty, pretože inak nebudeme mať možnosť si vypočuť aj odpovede. Teraz prečítam mena, ktoré mám na zozname a potom uzavriem zoznam. Pani Intveld za ALDE, pani Stevens za ECR, pani Veržiat z GUE,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 Ďakujem, pani predsednička. Pokúsim sa byť stručná. Začnem tým, že návrh komisie obsahuje niektoré pozitívne prvky ako dôraz na zlepšenie zdieľania informácií, čo je jednoznačne priorita. Všetci vieme, že po každom útoku sú tí páchatelia zvyčajne známi Takže v podstate je tu problém so spracovaním informácií, ale mám aj iné e, pochybnosti týkajúce sa dokumentu. Napríklad e, je nevyvážený ten dokument. Vždy, keď hovoríme o národnej bezpečnosti, e, komisia predloží nové opatrenia represívneho charakteru, ale pokiaľ ide o dohľad a základné práva, vtedy komisia povie, že toto je vnútroštátna kompetencia, to sa nás netýka. Ja by som chcela vedieť, aká akú definíciu národnej bezpečnosti používa komisia, pretože dodnes na to nemáme e, priamu odpoveď. Buď je tu kompetencia alebo nie. Nemôžeme povedať, že máme právomoc prijať represívne opatrenia, ale nemáme kompetenciu navrhovať záväzné pravidlá napríklad v oblasti základných práv. Takže som sklamaná pozíciou komisie a e, konkrétne podpredsedu komisie, pretože hovoríte o základných právach, není tu žiaden návrh. Hovoríme o transparentnosti. Ja by som chcela vedieť, čo urobí komisia v súvislosti s revíziou Um, um, nariadenia, ktoré je zablokované. Chcela by som počuť niečo o transparentnosti alebo o tom, čo predpokladá komisia v oblasti zodpovednosti a dohľadu, pretože o tomto komisia mlčí. Hovorí sa tu o konsolidácii a implementácii existujúcich nástrojov. Takže hurá, tomuto sa tešíme, ale kde je hodnotenie, uh, o ktoré tak žiadame od roku 2011? Už pred 4 rokmi sa so o to žiadali. Viem, že vaše, zrejme vaše hodnotenie bude veľmi dôkladné, že vám to tak dlho trvá. Hovoríte o spájaní agentúr a e, medzirezortného prístupu. Toto znie <clears throat> ako technokratická e, reč a toto je problém, pretože týmto sa dohľad stáva nemožným. A podľa mňa dohľad je veľmi dôležitý. Keď si pozriem, čo robia tajné služby v súčasnosti, musím povedať, že sa správajú ako kovboji, nie je nad nimi žiaden dohľad. Nedávne správy o tom, čo sa udialo v Nemecku, ja som súčasne rada a mám aj obavy, že Rakúsko ide sa súdiť, aby zistilo, či e, nemecké tajné služby e, e, na zákaz klamenských tajných služieb vykonávali špionáž v Rakúsku. Máme tu aj iné prípady, PRISM, Belgacom. Čo bude komisia s týmto robiť? A nepovedzte nám, že to nemáte v rukách. Ak máte právomoc predkladať návrhy týkajúce sa nových právomocí pre tajné služby, potom máte právomoc aj v oblasti dohľadu. Ďalšia vec, chcela by som tu vidieť oveľa viac ohľadne toho, čo bude robiť komisia s kriminalitou bielých kolierov. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Pani Stevens má slovo. Dobrý deň. Mám dve otázky. V prvom rade chcem poďakovať e, rečníkovi za prezentáciu, ide o dôležitý návrh, ale mám aj obavy, že predkladáme množstvo dobrých návrhov, nápadov, ale je dôležité pozrieť sa aj do minulosti. A sú súčasný právny rámec a možnosti, ktoré máme k dispozícii, na základe ktorých môžeme konať. Či krajiny dostatočne eh, vykonávajú dostatočnú implementáciu. Údaje, ktoré dostávame od Europolu, sú niekedy problematické. Takže je to celé trošku neisté, pokiaľ ide o tú implementáciu. Ako sa nám podarí prekročiť súčasný právny rámec? Ak tu máme problémy so spoluprácou. Tu vzniká otázka, pozícia členských štátov súhlasia s tým, každý hovorí to isté. A ďalšia otázka týka sa e, deradikalizácie. Napríklad e, členské štáty ako Belgicko sa pokúšajú zhromažďovať skúsenosti, aby zistili, ako sa vyhnúť radikalizácii alebo ako ju e, zatlačiť do úzadia. Takéto skúsenosti, ktoré máme, môžu slúžiť na to, aby sme si vytvorili prehľad o teréne, keď vypracovávame nové návrhy. Takže musíme sa pozrieť na to skutočne, aká je situácia. Ďakujem, pani Veržiat. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať za vašu prezentáciu. Veľa vecí už zaznelo a s mnohými vecami súhlasím, takže ja sa budem venovať iba otázke nerovnováhy medzi bezpečnosťou a ľudskými právami. Samozrejme, právo na všeobecnú bezpečnosť eh, nemôže existovať bez eh, práva na bezpečnosť jednotlivca a musíme nájsť nejakú rovnováhu a konštatujeme zlý vývoj v členských štátoch. Súhlasím s pani Intveld aj s pani sypel. Niektoré členské štáty konajú rýchlejšie ako EÚ, e, pardon, reagujú na emócie, dá sa povedať. E, pretože sa udiali rôzne dramatické veci. Ja som spokojná, keď kolegovia um, z EPP sa zaoberajú týmto Patriot Actom uh, Francúzska. Ja som znepokojená, ako sa vyvíjajú ľudské práva nielen vo Francúzsku, ale vo všetkých štátoch EÚ. Musíme mať na to globálny pohľad a v súčasnosti väčšina kompetencií ostáva v rukách členských štátov. Sme tu v oblasti, kde platí princíp subsidiarity. Ja takisto teda si kladiem otázku, aká je skutočná právomoc v tejto oblasti, právomoc Európskej únie. Bez spolupráce medzi členskými štátmi nemôžeme na európskej úrovni urobiť žiaden pokrok. Parížské atentáty ukázali, že veľkým problémom je práve táto spolupráca, najmä policajná spolupráca medzi členskými štátmi. Takže Základná otázka je okrem iného aj hodnotenie, vy ste to spomínali. Na hodnotí, hodnotení existujúcich nástrojov musíme naozaj nástojiť, musíme ich lepšie vyhodnotiť. Pokiaľ ide o oblasť PNR, aj tu členské štáty sa ponáhľajú a nástroje, ktoré existovali, doteraz neboli vyhodnotené a napriek tomu sa chcú vytvoriť um, nové. No a to neporozumenie medzi parlamentom a radou spočíva práve v tom pohľade na e, základné ľudské práva v tomto kontexte. Takisto prepája sa tu v tejto stratégii migrácia a kriminalita. A, a to sa mi nepáči. Chcem e, ešte raz poukázať na tú otázku pašerákov ľudí. Tí skutoční pašeráci, tí, ktorí to všetko riadia, tie mozgy nie sú na území EÚ, sú mimo EÚ a Európska únia sa zameriava na tých pašerákov, ktorí operujú na území EÚ, ale to sú iba e, malé kolieska v tom súkolí a to sú iba nástroje tých skutočných pašerákov, ktorí to riadia. Takže e, Európska únia sa nezameriava na ten správny cieľ. A chcem sa spýtať na tú štúdiu uskutočniteľnosti, ktorú ste spomínali, o konfiškácii aktív. Neviem, či tam bol problém v preklade, No a ešte posledná vec, a to už, je, to už ukončím. Vy ste hovorili o inovácii a výskume. Chcem vedieť, aké miesto tu má prevencia, pretože to je slabá stránka európskej politiky v tejto oblasti. Nemôžeme bojovať e, proti kriminalite, ak nebudeme mať prevenciu, prevenciu ako prioritu. Ďakujem pekne, pani Sargentini. Ďakujem za slovo. Začnem e, bojom proti cezhraničnej kriminalite. Závisí od filozofie, e, od názoru, čo je zločin a ako proti nemu bojovať. Ak budeme kriminalizovať drogy a prostitúciu, potom nemôžeme byť prekvapení, že migrácia, drogy a prostitúcia sa mieša, pretože je tu len jedna skupina ľudí, ktorí pomáhajú ľuďom, aby sa dostali na druhú stranu mora, a to sú kriminálnici. A využívajú rôzne príležitosti, ktoré majú k dispozícii. Takže v boji proti organizovanej kriminalite my vlastne organizujeme možnosť pre lukratívnejšiu kriminalitu. Jedným z riešení by bolo dať migrantom možnosť prísť e, do Európy e, bezpečne a slobodne. Som prekvapená, E, že aj pred niekoľkými rokmi sme to zažili a teraz opäť vidíme, že migranti prichádzajú do Európy a sú hrozbou e, našej bezpečnosti, ale s týmto nesúhlasím. Ja si myslím, že my vytvárame trh pre kriminálnikov. Viem, že nie je veľmi populárne povedať, že ak chceme riešiť prostitúcia drogy inak, potom by sme vyriešili veľa problémov s kriminalitou a ušetríme kapacitu na veciach, ktoré sme kriminalizovali a následne hľadali na ne riešenie. Pokiaľ ide o terorizmus, je dobre vidieť, že komisia sa zamýšľa nad tým, ako použiť nástroje, na ktorých sme sa už v minulosti dohodli. Toto je dobrý prístup. Namiesto toho, aby sme vypracovali, navrhovali nové nástroje. Ale pani Infeld má pravdu, kedy si to povedala a viackrát to povedala, že treba dokázať efektívnosť nástrojov, ako je napríklad PNR alebo TFTP. A my sme takéto dôkazy zatiaľ nedostali. Riziko ďalšej spolupráce medzi členskými štátmi je vlastne rizikom, e, ktoré predstavuje e, páchanie ďalších chýb alebo e, to, že tu nemáme dohľad. Pokiaľ ide o prevenciu radikalizácie. Dosť veľa sa tu hovorí o informovanosti o radikalizácii, o centrách excelentnosti. A skutočne ma to zaujíma, viac by som sa o tom chcela dozvedieť. Bol vyhlásený tender, ktorý bol uzatvorený, ukončený v januári, a ešte stále nevieme, aký je výsledok. Bolo to v súvislosti s RAN. A ak sa nemýlim, do, do konca tohto roka by sme mali znovu otvoriť centrum RAN. Takže by som rada vedela, kde sa v tomto procese nachádzame a akou cestou sa budeme uberať ďalej. Preto teraz už teda budem končiť, ale myslím si, že tým kľúčom nie je boj proti e, kriminalite a terorizmu, ale uistiť sa, že ľudia nebudú radikalizovaní a táto časť ešte nie je dostatočne zvýraznená v texte. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, súhlasím s pochybnosťami kolegov, predrečníkov, ktoré sa týkajú legálnej imigrácie, ktorá sa kriminalizuje. Je dôležité rozlišovať medzi e, tým, či ide o legálny postup alebo nelegálny. Nemôžeme kombinovať tieto dve veci. Určite nechceme vyvolávať paniku medzi obyvateľstvom pokiaľ ide o bezpečnostnú stratégiu na európskej úrovni. Určite potrebujeme sprostredkovať spoluprácu medzi členskými štátmi. Potrebujeme zaručiť, že máme systematický prístup vo všetkých členských štátoch. Ale toto všetko závisí od toho, ako sú členské štáty pripravené spolupracovať v oblastiach, ktoré tradične spadali do vnútroštátnej zodpovednosti. A teraz myslím napríklad na otázku ukladania e, prechovávania údajov. Ako chce komisia zaručiť spoluprácu medzi členskými štátmi a že e, bude, e, pôjde o praktickú spoluprácu? Pokiaľ ide o boj proti terorizmu, e, Europol e, bojuje proti e, obchodovaniu so zbraniami, proti cudzým bojovníkom, ale ako to bude vyzerať? Budeme mať nejakú centrálnu agentúru, čiže ako chceme zaručiť, že uchovávanie údajov v Europole bude v súlade so všetkými eh, princípami ochrany osobných údajov, o ktorých hovoríme. Ak pracovníci Europolu budú mať imunitu pred stíhaním, ako môžeme zaručiť, že sú dôveryhodní. A nadviažem na predrečníkov otázkou, ako možno zaručiť, že máme dostatočný dohľad a ochranu základných práv. V prezentácii ste povedali, že veľký dôraz sa kladie na základné práva, ale nevidím tu žiadne konkrétne príklady na to, ako to bude e, vyzerať v praxi. Vypočuli sme si e, po jednom rečníkovi z každej politickej skupiny. Ešte stále máme šiestich e, um, ktorí sa hlásia o slovo. Takže musím byť striktná a povoliť mám dve minúty, aby sme si mohli vypočuť všetkých. Takže pani Post. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Určite by som chcela podporiť uh, viacerých rečníkov a chcem povedať sama za seba, že som veľmi sklamaná, že táto 5-ročná bezpečnostná stratégia nehovorí nič o základných bezpečnostných otázkach, ktorým čelí 50 miliónov obyvateľov EÚ. Každá tretia žena vo veku 50 rokov bola v živote obeťou násilia. Zdá sa, že tu teda nemáme vôbec žiadnu stratégiu, e, ako proti tomuto bojovať. A to sa mi zdá zvláštne. Myslím, že by sme sa mali pozrieť dlhodobejšie na bezpečnosti. Musíme hľadať vysvetlenia, prečo je situácia taká, aká je, aké sú príčiny, e, že sa tento fenomén vyskytuje. snaha brániť hrozbám e, je najlepšie realizovateľná e, ochranou e, demokracie, vytvorením koheznejšej spoločnosti. Hovoríte aj o externých rizikách. Ale nehovorí ste o narastajúcom fenoméne extrémizme, ktorý má svoje prejavy aj v EÚ, aj v tomto parlamente, aj na národnej úrovni, aj na úrovni EÚ. Čo budeme robiť s týmto fenoménom? Hovoríme o možnosti deradikalizácie extrémistov, pravicových a čo e, ľudia ako pán Orbán on presadzuje extrémne pravicové e, návrhy a toto je v rozpore s demokraciou. Ďakujem pekne pani Fajon, ďakujem veľmi pekne predsednička. Ja som si pozorne vypočula, e, dnes už som si preč, prečítal ten dokument a hovorila som s komisárkou a zopakujem, čo som povedal už minulý týždeň. Je to dobrý krok vpred, celá európska stratégia o bezpečnosti, ale nezachádza to dosť ďaleko. Hlavne to nerieši príčiny terorizmu. Na jednej strane Európska komisia tvrdí, že treba lepšie implementovať existujúci bezpečnostný rámec. Vieme, že neexistuje dobrá spolupráca, no a na druhej strane zavádza PNR, inteligentné hranice, silnú migračnú agendu, úplne súhlasím s tým, čo povedali kolegovia. Takže z tejto perspektívy mám pocit, že bezpečnostné opatrenia že nad základnými právami. Radikalizácia Európy je zložitá situácia. Má mnoho mladých ľudí s európskymi pasmi, ktorí dnes odchádzajú bojovať do Iraku a Sýrie. Trebšie, lep, treba lepšie riešiť sociálne výzvy v Európe. Potrebujeme stratégiu, keď stratia ilúzie a vrátia sa, budú sa chcieť vrátiť do Európy. Ako im pomôcť? Čiže je to množstvo sociálnych aspektov, zaradenie do spoločnosti, otázka pracovných miest, chudoba, čiže je to nový fenomén, úkaz v Európe a myslím, že potrebujeme komplexnú bezpečnostnú agendu, za čo predkladá komisia, zlyhalo. A čo rodičovské povolenie pre neplnoletých, alebo lepšie podmienky vo väzeniach, keď ste predtým hovorili o financovaní terorizmu, ja myslím, že záväzok komisie je veľmi slabý. Musíme veľa rozhodnejšie krátiť financovanie Eh, teroristických organizácií. Externá časť je veľmi slabá, takže spolupráca s medzinárodným spoločenstvom s tretimi krajinami sa zameriava len na internú dimenziu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Fajon, pani Kiniči, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj zástupcom, zástupcovi komisie za jeho prezentáciu bezpečnostnej agendy. Strategická vízia dokumentu je podľa mňa veľmi dobrá. Stanovujú sa tam jasné ciele, dodržiavaní ľudských práv v boji proti trestnej činnosti. A sú to terorizmus, organizovaný zločin, to je, to je najväčšie ohrozenie Európskej únie. Kolokovia už o tom hovorili. A podľa mňa je aj dobré, že tu apeluje a upozorňuje na nevyhnutnosť, že najskôr treba aplikovať existujúce nástroje pred zavádzaním nových a pred, k tomu patrí výmena informácií medzi európskymi agentúrami a členskými štátmi a vnútorná bezpečnosť je tiež veľmi dôležitý e, bod. Osobne sa mi tiež páči, že v prípade štyroch priorít na ďalšie roky e, ktorý aj organizovaný zločin, je to cezhraničná trestná činnosť, niekedy sa to tak nevníma, e, pretože sa to tak neprejavuje očividne, ale krajiny ako moja zaznamenali tragické udalosti a preto je dôležité, aby sme proti tejto forme kriminality postupovali na európskej úrovni. Ehm, dôležité sú aj ľudské a hospodárske náklady takýchto javov, alebo tiež obchádzanie hospodárstva. Takéto organizácie majú ehm, dopady aj na legálne, legálnu ekonomiku a preto potrebujeme prostriedky, aby sme proti tomu postupovali. Aj v tomto zmysle to treba pri bezpečnostnej agende sa hovorí aj o štúdie realizovateľnosti. A o to, či by sa to nedalo zrealizovať skôr a skôr predložiť legislatívny návrh v tomto zmysle, pretože to je účinný nástroj na boj proti organizovanému zločinu na obranu spoločnosti a hospodárstva v našich krajinách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som chcela poďakovať komisii za prezentáciu a myslím, že v zmysle je to dobrý krok správnym smerom ale nie je dostatočný, ako viacej povedali, pretože je jasné, že súčasná situácia bezpečnostné otázky dostávajú európsky charakter. A súhlasím tým, čo povedala Sofie, že na národnej úrovni a európskej úrovni nemáme efektívne mechanizmy kontroly a monitoringu a je to a čoraz viac to ohrozuje ľudské práva. Z druhej strany mne tu chýba analytická časť externých a interných hrozieb spolu, pretože žijeme v novom prostredí. Na jednej strane ISIS, militantní islamisti, na druhej strane ruskí susedia používajú soft power eh, s rôznymi formami tých tvrdých krokov. Vymývajú mozgy mladým, používajú metódy informačnej vojny a treba to vnímať otvorenými očami. Sú to skutočné ohrozenia bezpečnosti ja som tu nenašla odpoveď na hybridné hrozby a ja myslím, že integrácia a informácie áno, menšiny nie sú hrozbou, ale e, vylúčené a ľahko vplyvniteľné skupiny v rámci menšín sú tiež hrozbou. A myslím, že takáto analýza tu chýba a bolo by to oveľa silnejšie by sme mali kombináciu interných externých faktorov a hybridných hrozieb. Ďakujem pekne. Pani Levona, no. Ďakujem, pani predsednička. Tak ako kolegovia, súhlasím s tým, že tento európsky program pre bezpečnosť je krok vpred. Snaží sa o tvorbu skutočného európskeho priestoru bezpečnosti, ale kladiem si otázku, či všetky členské štáty budú reálne na tomto participovať. Mám otázku, ktorá sa týka zásadných príčin terorizmu. Sú tu európsky bojovníci, ktorí odchádzajú do Sýria a Iraku a niektorí sa chcú vrátiť do Európy a opustiť teroristické organizácie, pretože tam zažili zneužívanie a chcú novú šancu. Ehm, Existuje, existujú nejaké úvahy v komisii, ako identifikovať takéto osoby, ktoré sa chcú vrátiť a ako im pomôcť, aby sa reintegrovali do spoločnosti? Máte nejaké odhady, koľko takýchto osôb je, najmä maloletých? Tento program bezpečnosti by mal túto problematiku takisto zahrňať. Takisto agenda zdôrazňuje, že reakcia Európy na extrémizmus by nemala viesť k tomu, že nejaká skupina alebo komunita sa bude E, stigmatizovať. A do tohto znenia by sme mali pridať ešte náboženstvo sa nesmie stigmatizovať. Toto vstúpi aj do našej rozpravy v Štrasburgu. E, budúci týždeň nesmieme si zamieňať islám a terorizmus. Toto je dôležité posolstvo, pretože toto nie je náboženstvo, ktoré radikalizuje alebo vyvoláva terorizmus. Kriminálna ideológia je tá, ktorá si myslí, že je nadradená e, všetkým ostatným Motivácie tých zahraničných bojovníkov a teroristov sú rôzne, nielen náboženské. Je to určitý amalgam rôznych motivov a na toto musíme dávať veľký pozor. Ešte v týchto posledných desiatich sekundách chcem, aby eh, moji kolegovia v Európskom parlamente si nezamieniali eh, americký Patriot Act a francúzsky návrh zákona o informačných službách. Toto si prosím nezamieniajte. Ďakujem. Pán Rada? Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel poďakovať komisii za detálnu prezentáciu Európskej bezpečnostnej agendy na rok 2015-2020. Myslím, že stratégia je dosiahnutelná, zohľaduje schopnosti a kompetencie EÚ, je orientovaná na budúcnosť a ľahko sa dá prispôsobiť meniacej situácii. Ja som tieňovým spravodajcom EPP Vítam skutočnosť, že stratégia sa zameriava na boj proti praniu špinavých peňazí a boju proti organizovanému zločinu. V stratégii sa hovorí o revíziách možných opatrení, a konfiškáciách, aké opatrenia myslíte a čo chce komisia urobiť v tomto ohľade. Stratégia tiež hovorí, že boj proti korupcii e, si vyžaduje komplexný prístup zamýšľa komisia stratégiu na boj proti korupcii v EÚ. Chcete predložiť správy o situácii boj proti korupcii. A ďalšia vec, veľmi dôležitá vec pre Bulharsko, aké opatrenia chce komisia prijať v rámci spolupráce s Tureckom na to, aby sme dokázali lepšie bojovať proti obchodovaniu s ľudskými bylostiami. Ďakujem pekne, pani, pán Radev, pani Spinelli. Posledná pripomienka, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem veľmi pekne aj za prezentáciu komisie. Ja musím povedať, že ja sa veľmi čudujem, ako sa používa koncepcia vnútornej bezpečnosti? Ja nechápem celkom presne, čo komisia myslí vnútornou bezpečnosťou vôbec. Hovorí tu o opatreniach, spolupráci, spoločný dozor, nové fondy a peniaze, ale že je to tak, že keď komisia dostane otázku od poslancov alebo občanov o správaní jednotlivých štátov, a teraz hovorím o tom, čo sa práve deje v Nemecku, kontrola NSA, francúzsky Patriot Act, ktorý sa veľmi podobá na americký model, no keď o tom sa hovorí tak, komisia neustále opakuje, že e, s tým nemá nič spoločné, že to je v národnej kompetencii a suverenite. Ja to chápem, tak je to uvedené v zmluvách, ale tie rozpory sú čoraz väčšie a očividnejšie. Keď sa všetko háže do jedného vreca, migrácia, zločin, terorizmus a tak ďalej, tá komisia v tejto oblasti berie na seba zodpovednosť. A nedodržiavaní základných práv sa nemôže tvrdiť, že nie, nesie žiadnu zodpovednosť. Ďalšia vec, spolupráca s tretimi krajinami, hlavne s Tureckom, v bezpečnostnej agende ide o to, boj proti radikalizácii a proti terorizmu. To sú tiež veci, kde je veľa otvorených otázok. Ďakujem. Pekne, pani Spinelli, už pán Zoreka, mnoho otázok, pripomienok, tak prosím, vynastačte sa to zodpovedať v priebehu približne 14 minút. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som chcel poďakovať za slova mnohých z vás, za povzbudenie, za to, že túto agendu považujete za dobrý krok vpred. Sme v novej fáze, čo sa týka hodnotenia aktivít európskych inštitúcií podľa Lisabonskej zmluvy na konci prechodného obdobia, ktoré zavedla Lisabonská zmluva, to skončilo 1. decembra minulý rok. Takže ja to beriem ako dobrý, dobrú vec. Nož, mnohí z vás žiadali objasnenie o úlohe implementácii. Implementácia e, bude hlavným cieľom aktivít agendy. To bude naši e, z komunik- hľadiska komunikácie. To bude najdôležitejšia úloha. Plná implementácia agendy e, závisí od záväzkov a nasadenia všetkých aktérov komisie, ale od členských štátov už ehm, my vytvoríme po stanovisku, ktorú príjme parlament a rada k agende, tak potom dúfame, že príjmeme cestovnú mapu, ktorá nám umožní všetky aktivity, ktoré sú na agende zaradiť, ale aby ste umožnili to, aby ste ich identifikovali aj vy, aj rada, tak aby sme spoločne mohli monitorovať implementáciu tejto agendy a ostatných aktivít, ktoré sa možno pridajú v e, tých 5 rokoch, čo sú pred nami. No a no, keď sa to implementuje, komisia v konečnom dôsledku na konci tohto mandátu budem môcť povedať, že agenda bola zrealizovaná, tak ako povedal pán Foss. Flexibilita znenia, áno, myslíme, že je to dostatočná, je to pre nás priorita, pretože obmedzené zdroje, ktoré máme, musíme použiť tam, kde prinesú reálne zmeny. Súhlasím s bodom pani Pit- Sipel o opatrnosti. No, na, na 8. januára čakali sme do 28. apríla, aby reakcie boli širšie nielen o boji proti terorizmu, ale aj o ďalších veľmi dôležitých prioritách. Čo sa týka hodnotenia, rád by som pripomenul, že komisia vydala tri správy o implementácii a hodnotení predchádzajúcich stratégií rok 2011, 13 a 14. Tie sa zaoberali hodnotením a implementáciou aktivít prijatých podľa minulé stratégie. Myslím, že bolo dobré vrátiť sa a prejsť si z nás správ, aby sme videli, čo sme urobili my a zohľadnili výsledky pred prijatím iniciatívy do, tohto, do tejto agendy. Kľúčový indikátor my na to, aby sme vám dali možnosť ako hodnotiť implementáciu, identifikujeme kľúčové identifikátory a indikátory, napríklad eh, používanie SES, eh, hm, využívanie informačných systémov Europolu, eh, z nich týmov. chceme konkrétnu identifikáciu. No a dovolte mi povedať niečo o bezpečnostnej migrácii. Ja musím povedať, že z nášho hľadiska, bo nášho pohľadu sme boli opatrní a vyhýbali sme sa prepojenia týchto dvoch vecí, Jediné prepojenie, ktoré nájdete v tomto texte, je forma organizovaného zločinu, a to je pašovanie migrantov. Nehovoríme o migrantoch ako takých, hovoríme o potrebe urgentných krokov proti pašerákom a to je forma organizovaného zločinu. A to, to riešia agentúry EU, vrátane Europolu, ktorý spustil špecifické vyšetrovanie e, nazvané J. Máre. Čiže sústreďme sa na organizovaný zločin ako súčasť tejto agendy a nie na migrantov ako takých. Pani Intveld, dozor a zodpovednosť hm, nie sú žiadne nové právomoci, ktoré by agenda dala spravodajským službám centrum v rámci Europolu, bude pôsobiť v rámci existujúceho mandátu, nebude sa zaoberať spravodajskými informáciami, ale informáciami, ktoré postupili príslušné orgány členských štátov. Vieme, že členské štáty tento krok prijatia bez toho, aby vstupovali do spolupráce spravodajských služieb, čiže tento, tá agenda nevytvára žiadne nové právomoci a preto dozor nad aktivitami Europolu, ten, ktorý existuje už a dúfame, že keď nariadenie Europole bude čoskoro platnosti, tak úloha dozoru parlamentu bude bola silnejšia aj nového centra Európsko na boj proti terorizmu Pani Sargentini spomínala legálnu migráciu. Tu plne súhlasíme. Pán Juncker to spomenul minulý týždeň. To bude jeden zo štyroch pilierov, v ktoré naozaj veríme. Bude to v agende pre migráciu budúci rok. Veľa sa hovorilo o antiradikalizácii, o boji proti radikalizácii. Viem, že medzi vami tu bol aj predseda siete Rang pre boj proti radikalizácii. Bolo by dobré takéto zasadnutie si urobiť ešte raz. Pokiaľ ide o väzenia, v odpovedi na pani Fajon, naši kolegovia z trestnej spravodlivosti plánujú sériu opatrení z Europris, s Európskym združením e, väzníc. A pani Jourová chce hovoriť e, viac o radikalizácii vo väzeniciach. A toto chce e, prepojiť s ďalšou svojou prácou. Pokiaľ ide o centra špičkovosti, pani Sargentini sa pýtala, aký je súčasný stav. E, sme na konci hodnotenia. Je to veľmi dôležitý tender. Hodnotiaci výbor zasadov minulý týždeň a blížime sa už na internej úrovni k ukončeniu. S pani Kiniči len môžem súhlasiť v tom, že je potrebné zviditeľňovať boj proti organizovanej trestnej činnosti. Univerzita Trento vydala správu, ktorá hovorí, je to vlastne také prebudenie pre každý členský štát, hovorí, že kriminálne organizácie sú všade, nie iba v niektorých štátoch. A preto sa z tohto stane veľmi dôležitá priorita našej práce a tá práca musí byť viditeľnejšia. Štúdia uskutočniteľnosti bude, dúfajme, schválená na začiatku roku 2016. Pani Revo, e, pýtali ste sa na účasť e, členských štátov. Toto je spoločná agenda, zdieľaná agenda. Ako ste povedali sama, my vyzývame členské štáty, aby urobili plnú implementáciu, koniec prechodného obdobia dáva do rúk komisii ďalšiu páku, aby mohla žiadať členské štáty o informácie, aby členské štáty povedali, ako sú na tom s implementáciou a komisia je ochotná využiť právomoci, ktoré má v rukách, aby zabezpečila implementáciu. Pani predsednička, dúfam, že som využil čas dobre. Pani Lorin, ešte pokiaľ ide o tie hybridné hrozby. Toto je niečo na rozhraní medzi obranou, vojenskými záležitosťami, vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou. O tomto sa dôkladne diskutovalo v rámci strategickej revízie, na ktorej pracuje pani Mogherini a aj pracovná skupina pána Barniera. Komisia sa k tomuto onedlho vráti. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pán Soreka za odpovede na otázky. Myslím, že sme to ukončili čas. K tejto téme sa bude prijímať uznesenie parlamentu v nadväznosti na túto rozpravu, to asi viete. Ďakujem veľmi pekne za účasť. Diskusia o tejto téme ešte určite bude pokračovať, to som si istá. Ďalším bodom na našom programe je Európska justičná sieť, ktorá podporuje tradičnú spoluprácu v trestných veciach medzi štátmi EÚ tým, že uľahčuje priame kontakty medzi justičnými orgánmi. E, k tejto téme tu máme dnes hostia. Je to pán Ola Löfgren, nový tajomník Európskej justičnej siete. Colleagues, please take your seats and try to continue your conversation outside the room that we Poprosím vás, aby ste sa usadili a ak sa chcete rozprávať, tak pokračujte v rozhovoroch mimo sály. Pán Lovgren, vy ste tajomníkom Európskej justičnej siete. Vítame vás na zasadnutí nášho výboru. Pán Lovgren, Löfgren predstaví výročnú správu EJN za roky 2011 a 2012 a dá nám aktuálne informácie o tejto sieti. Do you, do you have everything needed? So, Mr. Lovgren, the floor is yours. Nech sa páči, má, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Vítam členov výboru. Ďakujem vám za túto príležitosť, e, za to, že môžem predstaviť prácu EJN v trestných veciach. Pokiaľ viem, je to prvýkrát, čo tajomník EJN bol pozvaný do parlamentu, aby predstavil prácu siete. Pre mňa je to veľká česť, veľká radosť. Túto príležitosť som dostal po tom, čo sme predložili druhú správu o práci EN, EJN za roky 2011 a 2012. Od e, napísania tejto správy už uplynul určitý čas a náš sekretariat už pracuje na tretej správe za obdobie 2013 až 2014. Takže ja trošku prekročím rámec prezentácie správy za roky 11 a 12 predstavím taký širší obraz toho, čo robí sieť pri uľahčovaní spolupráce v trestných veciach. Keďže túto pozíciu som dostal iba nedávno, som sekretárom od 1. decembra 2014, rád by som využil príležitosť, aby som predstavil niektoré vlastné myšlienky o tom, ako sa má ďalej vyvíjať EJN. Ja som bol vo Švedsku prokurátorom, bol som aj vedúcim medzinárodnej jednotky na úrade generálneho prokurátora v Štokholme. Tam som pracoval viac ako 10 rokov. Bol som v tomto období medzi rokmi 2005 až do 2014 kontaktným bodom pre Švedsko. Takisto som bol v Euriaste zástupcom národného člena Švédska v rokoch 2002 až 2005. Takže stručná prezentácia Európskej justičnej siete. Táto sieť bola zriadená v roku 1998 spoločn- tzv. Joint Action, spoločným opatrením. Bol to prvý európsky štrukturovaný mechanizmus pre medzinárodnú spoluprácu v trestných veciach. Právny základ bol posilnený o 10 rokov neskôr, keď sa schválilo rozhodnutie Rady o EJN v decembri 2008, takzvané rozhodnutie o EJN. Dôležité je takisto, že nedávne návrhy o Eurojuste a o zriadení Európskeho prokurátora EPPO nemenia právny základ eh, pre Európsku justičnú sieť. Rozhodnutie o EJN z roku 2008 ostáva nezmenené a ustanovenia e, v rozhodnutí o Eurojuste nemenia nejakým spôsobom spôsob fungovania EJN. EJN je sieť, ktorá pozostáva z kontaktných bodov prokurátorov, sudcov, a zastupcov trestných orgánov, ktorí poznajú dohodky justičnú spoluprácu. Sú menovaní členskými štátmi v súlade s ústavou a správnymi tradíciami štátu. Úloha EN, e EJN je uľahčovať justičnú spoluprácu a zriadovať priame kontakty medzi miestnymi súdnymi orgánmi. Kľúčovou výhodou kontaktných bodov EJN je možnosť prekonať jazykové bariéry, ktoré existujú medzi justičnými orgánmi v jednotlivých štátoch. Kontaktné body EJN ľuďom v praxi dávajú právne a praktické informácie, keď žiadajú o justičnú spoluprácu či už je to tradičná vzájomná právna pomoc alebo nejaký iný nástroj, ktorý sa opiera o princíp vzájomného uznávania, napríklad e, Európsky zatýkací rozkaz. EJN má decentralizovanú štruktúru. Kontaktné body, na rozdiel od Eurojustu, vykonávajú svoje povinnosti zo svojich pozícií v daných členských štátoch. Toto umožňuje EJN e, dosahovať výsledky, ktoré nestoja veľa peňazí. Takže rozpočet EJN je asi 500 tisíc eur ročne. A to zahrňa administratívu a takisto správu a zlepšovanie webovej stránky EJN. S týmto rozpočtom cez kontaktné body v 28 členských štátoch EJN poskytuje pomoc viac e, každý rok vo viac ako 7 tisíc justičných prípadoch. Výkon EJN bol pozitívne hodnotený aj v šiestom kole vzájomných hodnotení, kde sa hodnotili EJN a Eurojust. Napriek tomu ale sieť dostala aj niektoré odporúčania, ako zlepšiť prácu. K tomu sa ešte neskôr vrátim. Sekretariat EJN, ktorého som ja vedúcim, to je administratívny orgán justičnej siete. Jednou z našich úloh je podporovať jednotlivé predsedníctva, keď sa konajú zasadnutia EJN a pripravovať pracovný program. Ďalšou našou úlohou je spravovať webovú stránku a elektronické nástroje, ktoré sú tam pre ľudí z praxe. Ďalej. Povinnosť predkladania správ Základom tej správy, ktorú predkladám, um, vyžaduje to od nás rozhodnutie o EJN. V článku 13 rozhodnutia sa hovorí, že každý druhý rok od roku 2008 Európska justičná sieť musí predložiť e, Európskemu parlamentu, Rade a komisii správu o činnosti a riadení. A Európska justičná sieť vo svojej správe môže uviesť e, akékoľvek kriminálne alebo politické problémy, môže zdôrazniť prácu činnosti EJN a takisto EJN môže navrhnúť, ako zlepšovať justičnú spoluprácu v trestných veciach. Chcem zdôrazniť niektoré zaujímavé veci v správe za roky 11 a 12. Dennodenná činnosť kontaktných bodov, to je vlastne tá základná činnosť kontaktných bodov, uľahčovanie justičnej spolupráce, O tom sa tam hovorí, že za roky 11 a 12 kontaktné body EJN poskytli pomoc vo viac ako 15 tisíc prípadoch justičnej spolupráce. A v týchto 15 tisícoch prípadov takmer 7800 sa týkalo vzájomnej právnej pomoci a viac ako 3300 prípadov sa týkalo európskeho zatýkacieho rozkazu. Nebudem zachádzať do detajlov týchto číslach, ale podrobné štatistiky o každodennej činnosti kontaktných bodov nájdete v správe. Ďalšou dôležitou činnosťou EJN je organizovanie zasadnutí EJN. Každý rok sa konajú tri plenárne zasadnutia, dve v členských štátoch, v predsedníckom štáte a jedno zasadnutie sa koná v HAGU v priestoroch Eurojustu. Takže v rokoch 11 a 12 sa konali, konalo, konali rozhodnutia v Maďarsku, Poľsku, Dánsku a na Cypre. Plenárne zasadnutia sú veľmi dôležité, pretože kontaktné body sa navzájom spoznajú osobne a buduje sa vzájomná dôvera. A tie mítingy sú takisto fórom pre diskusiu o justičnej spolupráci a takisto sa príjmajú rozhodnutia. Každý rok kontaktné body organizujú aj národné a regionálne stretnutia EJN s finančnou podporou rozpočtu EJN. Tie národné stretnutia sú obmedzené na účastníkov z jednoho štátu, všetky kontaktné body z jednoho štátu. Regionálne zasadnutia e, sú otvorené pre zástupcov určitého regiónu. Národné aj regionálne stretnutia sú pridanou hodnotou k fungovaniu siete, pretože poskytujú príležitosti eh, budovať vzťahy, rozširovať informácie, povedomie, diskutujú sa tam rôzne problémy, ktoré sa týkajú regiónov. V rokoch 11 a 12 národné mítingy sa konali v Španielsku, Holandsku, Belgicku, Fínsku, Rumunsku a Spojenom kráľovstve. A regionálne zasadnutia organizovalo Fínsko, Rakúsko dvakrát, Nemecko, Rumunsko a Estonsko. Webová stránka EJN je zdrojom informácií pre ľudí z praxe v EU, ale aj mimo EU. Webová stránka obsahuje informácie, ktoré sú dôležité pre kontaktné body, napríklad zoznam jednotlivých kontaktných bodov, kontaktných údajov, informácie o stretnutiach a podobne. Naša webová stránka takisto obsahuje nástroje EIN, ktoré pomáhajú ľuďom v praxi, v každodennej práci. Najpoužívanejšie nástroje sú justičný atlas a justičná knižnica. Justičný atlas poskytuje informácie o tom, kde zasielať žiadosti o justičnú spoluprácu, v roku 2011 sa urobili zásadné zmeny v Atlase, bol aktualizovaný a teraz je aj ľahší na používanie. Tu právnici z praxe nájdu informácie o tom napríklad, kam zaslať európsky zatýkací rozkaz v danom štáte alebo v danom regióne určitého štátu. Justičná knižnica vznikla v roku 2011 na žiadosť rady v súlade so závermi rady z Luxemburgu z oktobra 2010. E, táto knižnica obsahuje databázu medzinárodných nástrojov pre justičnú spoluprácu, takisto informácie o stave implementácie nejakej legislatívy v členskom štáte, napríklad Európskeho rámcového rozhodnutia, potom sú tam aj notifikácie členských štátov, ktoré obsahujú názvy príslušných orgánov pre danú tému a tak ďalej. Justičný atlas je veľmi oceňovaným nástrojom spolupráci s ERA v Tríri, s Európskou vedeckou akadémiou, sa organizujú aj jazykové e, prípravy kontaktných bodov. Vybraný počet kontaktných bodov dostáva školenia v angličtine v oblasti justičnej spolupráce a justičných systémov VÚ. E v rokoch 11 a 12 EJN rozvíjala vzťahy s inými justičnými sieťami na svete, napríklad americká sieť IBERET medzinárodnej právnej spolupráce, poradná prokurátorská skupina pre juhovýchodnú Európu a takisto e, sieť kontaktných bodov Commonwealthu. A toto vyústilo do výmeny kontaktov a informácií medzi týmito sieťami. Pokiaľ ide o to, ako zlepšiť spoluprácu v justičných veciach. O tomto sa hovorí na každom plenárnom zasadnutí EJN. V rokoch 11 a 12 sme sa sústredili najmä na európsky zatýkač, spoločné vyšetrovacie týmy a procesné práva. A takisto aj na tú zlepšenú spoluprácu s inými sieťami. Pokiaľ ide o európsky zatýkací rozkaz, dôležitým aspektom bolo robiť kontroly proporcionality, primeranosti predtým, než sa vydá európsky zatýkač. Teraz sa pozrime do budúcnosti, aké výzvy nás čakajú pri ďalšom rozvoji Európskej justičnej siete. Ako som už spomenul, ja som začal pracovať na sekretariáte 1. decembra 2014. Mojou ambíciou je rozvíjať ďalej Európsku justičnú sieť. Je tu viacero oblastí, ktoré chcem spomenúť. Poprvé, fungovanie EJN a kontaktných bodov. Sekretariat EJN, EJN stále dostáva dôkazy o tom, že EJN je naozaj veľmi dôležitým nástrojom justičnej spolupráce, ale myslím si, že výkon siete sa môže ešte stále zlepšovať. Kontaktné body EJN musia reagovať, keď dostanú žiadosť a musia reagovať v určitom čase, teda rýchlo. A preto by sme mali preskúmať, do akej miery kontaktné body majú naozaj možnosti vykonávať svoje povinnosti ešte v kontexte tých svojich domácich e, povinností a zodpovedností, ktoré majú. Fungovanie sekretariatu EJN je ďalšia dôležitá vec. Sekretariat má rozhodujúcu úlohu pri fungovaní a rozvoji EJN. Sekretariat je inštitucionálnou pamäťou siete a musí zaručiť kontinuitu. Musí sa nadvezovať na všetko, čo sa rozhodlo v sieti, čo sa schválilo. Teda ja chcem naďalej zlepšovať takto fungovanie sekretariatu EJN. No a webová stránka sa takisto môže ešte ďalšie zlepšovať. Spustením nového justičného atlasu pred niekoľkými mesiacmi bolo veľkým krokom. Atlas obsahuje rôzne rámcové rozhodnutia, <clears throat> napríklad e, príkaz o, o zmrazení, o dohľade a tak ďalej. Ale našim úsilím je e, aktualizovať aj tieto informácie, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke. Pokiaľ ide o migráciu webovej stránku, e, stránky na portál EJN, e sekretariát pomáha, ktorému pomáhajú kontaktné body, sleduje veľmi blízko tento projekt, spolupracujeme s komisiou a s radou, ako aj skupinou pre e-justice. Ďalšia dôležitá oblasť to sú vzťahy medzi EJN a Eurojustom. EJN a Eurojust majú svoje e, kompetencie a úlohy a je veľmi dôležité, aby pôsobili vo svojich príslušných oblastiach. Principiálne Eurojust by nemal riešiť požiadavky, ktoré môže vyriešiť EJN, a naopak EJN by sa nemal zapájať do koordinácie prípadov, e, v, kde je vhodnejšie, aby tieto prípady riešil Eurojust. Toto je základný princíp, ktorý by mali dodržiavať ako EJN, e tak aj Eurojust. E, vypracovali spoločný dokument, kde sú vymedzené právomoci a úlohy obidvoch týchto agentúr. Tento dokument bude k dispozícii v rôznych jazykoch Európskej únie a bude e, distribuovaný. Ide o príklad spoločného projektu EN Eurojust, ktorý je zameraný na adekvátne využitie zdrojov. V náväznosti na tento spoločný dokument e, diskusia o spracovaní požiadaviek e, predložených EN a Eurojustom možno ešte očakávať tento dokument bude východiskom pre túto ďalšiu diskusiu o tom, ako e, to všetko e, premietnúť do praxe. Vývoj vzťahov s tretimi krajinami a ďalšími e, justičnými sieťami bude naďalej napredovať. EJN musí mať prístup k expertom aj v iných krajinách. Napríklad EJN začal spolupracovať e, s, e, so Západným Balkánom na projekte EPI e sieť prokurátorov. Ide o vytvorenie kanálov pre priame a neformálne kanály medzi kontaktnými bodmi a so sieťou prokurátorov na, v západnom Balkáne, čo je veľmi dôležité pre justičnú spoluprácu v praxi. Teraz niekoľko slov o šiestom kole vzájomného vyhodnocovania. Šiesté kolo zamerané EJ na Eurojust je referenčným bodom, východiskom pre zlepšenie. Sekretariat EJN spolu s pracovnou skupinou v rámci AN. V súčasnosti pracuje na odporúčaniach, ktoré boli predložené v správe. Keďže tu bolo viacero oblastí, ktoré súviseli s Eurojustom, tejto správe 28 krajín, AN spolupracuje s Eurojustom aj na tomto projekte. Aby som to zhrnul, celú túto prezentáciu, by som povedal, že je zrejme, že EJN má dôležitú úlohu, ktorú musí zohrávať v oblasti justičnej spolupráce. Je to evidentné aj v každodennej práci e, ľudí v praxi, ktorí čelia medzinárodným aspektom trestného stíhania. Táto úloha EJN je veľmi dôležitá aj v a práve preto vyzdvihuje význam založenia EPPO. Je dôležité, aby EN pomáhal ľuďom v praxi s každodennými úlohami a problémami, ktorým čelia v rámci medzinárodnej spolupráci pri vyšetrovaniach a aby dosiahli až odsúdenie. Funkcia EJN vychádza z funkčného sekretariátu a môjim cieľom, ako som už povedal, je pokračovať a vylepšovať túto prácu. Chcem vám poďakovať, že ste ma sem pozvali a mohol som niečo povedať o EJN. Je veľmi dôležité, aby Európsky parlament bol informovaný o aktivitách EJN a bude veľkým potešením pre mňa opäť sem prísť a referovať o ďalšej správe, ktorá pokrie obdobie 2013-2014. Ďakujem vám za pozornosť a rád odpoviem na akékoľvek otázky týkajúce sa práce EIN. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Kiniči eh, bude nasledovať po páno, pánovi Lovgrenovi. Ďakujem pekne za slovo a ďakujeme aj predstaviteľovi EJN Je veľmi zaujímavé vypočuť si niečo o práci EJN a je to dôležitá príležitosť aj z pohľadu občianského a trestného práva e, vedieť niečo o spolupráci medzi justičnými systémami. Práve sme hovorili o bezpečnostnej agende, ktorá vyzdvihla význam, aby národné orgány využili takéto štruktúry na spoluprácu, najmä na účely Európskeho eh, zatýkacieho príkazu. Eh, siete ako EJN majú teda veľký vplyv na boj proti cezhraničnej kriminalite. Žiaľ, takéto nástroje sa nevyužívajú dostatočne systematicky a nevyužia sa ich celý potenciál a chceme zaznamenať nejaký pokrok, hoci už sme určitý zaznamenali, napríklad v spracovaní väčšieho počtu požiadaviek. Napriek tomu e, tieto nástroje ešte možno v budúcnosti lepšie využiť. Lepšie treba využiť až 400 národných kontaktných e, bodov. E, už sme zaznamenali iniciatívy v tomto smere, ktoré s radosťou privítame a treba zvážiť vzťahy medzi EJN, kontaktnými e, bodmi a Eurojustom. Je dôležité, aby tieto kontakty fungovali a aby sme umožnili justičnému systému, aby lepšie fungoval v budúcnosti, najmä pokiaľ ide o vylepšenie úlohy postavenia EJN, Eurojustu. Možno by ste nám ešte mohli niečo povedať o vzťahu medzi Eurojustom a EJN. Musíme sa uistiť, že ide o vzťah, ktorý umožní obom subjektom plniť ich poslanie v oblasti občianského práva, ale aj trestného práva teda, že môžeme stíhať nadnárodné trestné alebo kriminálne organizácie. Ďakujeme pekne. Keďže sa už nikto nehlasí o slovo, vrátim slovo pánovi Lovkrenovi. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj pani Činisky za otázku. Úplne súhlasím eh, v tom, že je veľmi dôležité aby tieto nástroje, mechanizmy EIN, Eurojust, ktoré máme k dispozícii, e, dobre fungovali. Sú tu ešte e, aktivity, ktoré možno realizovať, e, napríklad zintenzívnenie kontaktov medzi sekretariátom a Eurojustom. Treba mať na pamäti, že sekretariát EIN bol vytvorený na tento účel aby tieto dva subjekty e, bližšie, užšie spolupracovali. Ako som povedal, jedna z vecí, na ktorej pracujeme už niekoľko rokov, je spoločný dokument, ktorý presne opisuje ľuďom v praxi, čo EJN robí a čo Eurojust robí. Toto je jedna z možností. A my ešte budeme musieť ehm, dosiahnuť zblíženie predstaviteľov týchto dvoch ehm, inštitúcií. Ehm, samozrejme, že sú tu rozdiely v jednotlivých členských štátoch a my musíme toto využiť <clears throat> v prospech spolupráce. A my toto práve teraz robíme pri vypracovaní šiestej vyhodnocovacej správy. Viacero krajín sa do toho zapojilo. Takže na tomto pracujeme, robíme analýzu týchto vecí, pracujeme na akčnom pláne spolu s Eurojustom, aby sme zistili, ako postupovať, aby sme veci vylepšili a inšpirovali ďalšie e, krajiny. Nie je to e, vždy jednoduché, máme malé krajiny, väčšie krajiny v EÚ a pokiaľ ide o tie väčšie krajiny, je niekedy ťažšie dosiahnuť koordináciu aj v týchto krajinách. Môžem spomenúť napríklad Nemecko, ide o pomerne veľkú krajinu, ale našli riešenie, aby zvládli koordináciu veľmi dobre. Toto je jeden teda z príkladov, ktorý môžeme použiť v diskusii s Eurojustom, keď budeme hovoriť o vylepšovaní tohto prostredia. Dúfam, že do určitej miery som zodpovedal vašu otázku, pani Čisinsky. Ďakujem pekne, pán Lovgren. Ďakujeme vám, že ste prišli na zasadnutie výboru LIBE a že ste nás oboznámili s touto sieťou. Prajem vám veľa úspechov v práci aj v budúcnosti. Vážení kolegovia, Budeme za chvíľu hlasovať. Máme to naplánované na štvrť na 12. Zostáva nám ešte nejaký čas, takže by som navrhla prestávku a o štvrť na 12, ako vravím, budeme pokračovať s hlasovaním. Uistite sa prosím, že budete mať pripravenú hlasovaciu kartu, pretože budeme hlasovať elektronicky. Myslím, že jedna z našich správ bude odhlasovaná elektronicky v plnej miere, takže vás ešte raz poprosím, aby ste si pripravili kráty. Stretneme sa o 4 na 12. Ďakujem.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

Dear colleagues, I would like to ask you to take... Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Vidím, že ešte diskutujete, rokujete, alebo prosím, aby ste sa usadili. I would like to start Rada by som začala s hlasovaním. Začneme tými menej ťažkými hlasovacími hárkami. Rátam s vašou spoluprácou budeme mať hlasovací zoznam, kde vás poprosím, aby ste hlasovali priamo elektronicky. Všetkým nám pomôže, keď dosiahneme ten správny výsledok. Takže najprv budeme hlasovať o návrhu e, nariadenia o pristúpení Chorvátska k dohovoru o boji proti korupcii. Spravodajkyňa je pani Huismanová. Nemáme pozmeňovacie návrhy. Neviem, že či chcete niečo povedať. Nie, takže ideme priamo k hlasovaniu a poprosím vás hlasovať. No, otváram hlasovanie. Tanya, please. I wait you. Okay, so the vote is closed. Uzatváram hlasovanie. 44 za, proti 1, nemáme, nikto sa nezdržal hlasovania, takže sme schválili tento návrh. Návrh správy o pristúpení Chorvátska k dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach spravodajkyňa pani Zipl. Pani Zipl, budete chcieť niečo povedať? Nie, takže ideme priamo k hlasovaniu. Elektronické hlasujeme bez pozmeňujúcich návrhov predložených. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Uzatváram hlasovanie. 46 za, nikto sa nezdržal hlasovanie, nikto nie je proti. Blahoželám pani Zipo. Ďalšia správa pani Wikström o neplnoletých bez sprievodu. Začneme kompromisom. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Je to schválené. Pozmeňujúci návrh 10. Za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržal sa hlasovanie, je to schválené. Pozrieme si návrh 3 za, proti, zdržal sa hlasovanie, je to schválené. Pozrieme si návrh 13 za, kto je, kto je proti, kto sa zdržal hlasovanie, je to zamietnuté. Pozrieme si návrh 16, kto je za, proti, Zdržal sa niekto hlasovania? Je to zamietnuté. si návrh 4. Za. Proti. Zdržal sa hlasovania? Je to schválené. si návrh 19. Za. Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Je to zamietnuté. si návrh 18. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Je to zamietnuté. Úvodné ustanovenia. si návrh 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Je to schválené. Poďme si návrh 7. Kto je za? Proti? Nie je to jednoznačné, takže si návrh 7 si overíme elektronicky, vás poprosím. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Uzatvorili sme hlasovanie. Je to zamietnuté. 31 k 21. 21 bolo za. Pozme si návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovanie? Je to zamietnuté. si návrh eh, redačného charakteru. O tomto nebudeme hlasovať. O texte podľa zmien. Elektronické hlasovanie poprosím. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 41 za, traja proti, nikto sa nezdržal. Blahoželám. Chcem vás poprosiť, aby sme hlasovali o mandáte, otvorení rokovania s radou. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 50 za, traja proti, nikto sa nezdržal. Blahoželám, pani Wikström, a veľa šťastia. Um. A teraz prejdeme k správe De Jong o právnej pomoci. A ako som sa dopočula, tak medzi skupinami sú isté rozdiely, takže Ehm, budeme postupovať elektronicky počas celého hlasovania, takže prosím, takto pôjdeme kompromisný, máme tu kompromisné návrhy, ale na to, Takže k prvému kompromisu je ústny pozmeňujúci návrh. Slovo dostane pani Daty, aby nás sa o tom informovala. Ďakujem pekne. Mám ústny pozmenujúci návrh v mene našej skupiny EPP. Obsah tohto pozmenujúceho návrhu nájdete na konci hlasovacieho zoznamu, ktorý ste dostali. Chceme obmedziť rozsah pôsobnosti tejto smernice v prípade obmedzenia osobnej slobody, tak ako to navrhuje Európska komisia. A to z toho dôvodu, že inak by táto smernica predstavovala fiktívne právo, nikdy by sa neuplatňovala, bola by veľmi drahá a nedala by sa realizovať. Takže chceme byť realisti, chceme takúto právnu pomoc len v prípade obmedzenia slobody. Takže je to pre nás zásadné, pre našu skupinu a chceme mať realistickú pozíciu tak, aby toto právo bolo skutočne účinné a uplatniteľné pre dané osoby. Takže žiadame kolegov, aby podporili tento návrh. Ďakujem pekne. Teraz pán De Jong, spravodajca. Try the other one, maybe it works. <laughs> Mrs. Dati, if you close your one, maybe now. Je to áno, dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne EPP a myslím, že ústny pozmenujúci návrh, návrh je dobre menený, ale úplne to mení povahu, e, povahu pozmeňovacích návrhov, čiže my musíme byť proti. Áno, ďakujem pekne pani Sipel. Ja som chcela povedať rovnakú vec. Nie sme ochotní zmeniť rozsah, takže skupina SAD je proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu pani Wikström. A my sme tiež proti v podstate rozsah sa zmení tak dramaticky, že to nemôžeme podporiť. Dobre, takže budeme hlasovať o kompromisnom návrhu bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Hlasovanie je otvorené. Budeme hlasovať elektronický kompromis 1 bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. 32 za, 21 proti, nikto sa nezdržal. Teraz prejdeme na pozmeňujúce návrh 87 za, proti, takže elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 43 za, 10 proti, 1 sa zdržal. Teraz pozmeňujúci návrh 89, kde je tiež predložený ústny pozmeňujúci návrh. A ja sa pýtam, či pani Daty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, v mene EPP. A ostatných skupín by sme radi navrhli ústny pozmeňujúci návrh týkajúci sa 89, 108 a 112. Radi by sme tú časť, kde sa hovorí o ďalších právne záväzných aktov Európskej únie, nahradili všetkými ostatnými právne záväznými nástrojmi Európskej únie, ktoré sa týkajú podozrivých detí a ich procesných práv. Žiadam o podporu. Ďakujem pekne, takže budeme hlasovať pozmeňujúci návrh s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Pozis. 43 za, 8 proti, 1 sa zdržal. Pozmeňujem si návrh 20. Otváram hlasovanie. I, now it's, now it's open. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 31 za, 23 proti, nikto sa nezdržal. 97, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. proti, jeden za. Deväťdesiat osem. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 30 za, 25 proti, takže to bolo prijaté. 21, hlasovanie otvorené, hlasovanie je ukončené, bolo to prijaté. 102 Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Sto 4, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 108 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Nebolo to prijaté. Keď prejdeme na 114, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. To 16, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 23. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Pozmeňujem si na 24, hlasovanie je otvorené. Teraz je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 124. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Kompromisný návrh 3, kde je hlasovanie po častiach. Takže hlasujeme o prvej časti, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté druhá časť. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to tiež prijaté. Kompromisný návrh 4. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Nebolo to prijaté. Kompromisný návrh 6, kde tiež budeme hlasovať po častiach. Prvá časť, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Kompromis 6, prvá časť. Hlasovanie je ukončené, bolo to prijaté. A teraz druhá časť, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Takže prejdeme Takže prejdeme na kompromis 5. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Kompromisný návrh 7. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Kompromisný návrh 8. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 2. Hlasovanie otvorené. Ukončené. No dobré. Je to úvodné ustanovenie, áno. Pozmeňujúci návrh 2. Dobre, hlasovanie ukončené. A bolo to jasne prijaté. Pozmeňujúci návrh 3. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 4. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 5. Hlasovanie je otvorené. Ukončené Hm, prijatý. Pozme si na 39. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. pozme si na 6. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 40, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. 7 a 41 sú identické, hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. No, bolo to prijaté. Pozrieme si na 42. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pozmeňte si návrh 8. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 44. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Bolo to prijaté. Pozmejúci návrh 9 a 45 sú identické. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. A bolo to prijaté. 10, 46 a 47 sú identické. Otvorené hlasovanie. Ukončené. Bolo to prijaté. si návrh 11. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. A bolo to zamietnuté. 49, kompatibilný s 11, hlasovanie otvorené. Ukončené. bol zamietnutý 52, hlasovanie otvorené, ukončené a bolo to prijaté. Takže prejdeme na pozmeňujúci návrh 54, hlasovanie otvorené, ukončené. Bolo to prijaté. Päťdesiat šesť. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijatý 12. Hlasovanie je otvorené ukončené. A bolo to zamietnuté. 58. Hlasovanie otvorené. Ukončené. A bolo to prijaté. 59. Je hlasovanie otvorené. Takže prejdeme o 59. musíme hlasovať. Dobre, takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 59. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Hlasovanie je ukončené. 31 proti. 24 za, bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 60. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. si návrh 65. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bol prijatý. sa návrh 66. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis 2. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 16. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. A bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 73, ktorý je kompatibilný. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Sedemdesiat Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Hm, bolo to prijaté. 76. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Hm, zamietnutý. 17. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Bolo to zamietnuté. 77, hlasovanie otvorené, ukončené, prijatý. Osemdesiat, hlasovanie otvorené, ukončené, prijatý, jedna, Hlasovanie je otvorené, ukončené. Prijatý. 82. Hlasovanie je otvorené, ukončené. Zamietnutý. A teraz prejdeme hlasovaniu o celom texte. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. Ešte musíme rozhodnúť o otvorení e, rokovaní, o mandáte a zložení rokovacieho týmu. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. bolo to schválené. Gratulujem, pán De Jong. Áno, pán De Jong. Ja len veľmi stručne. Ja by som chcel poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za spoluprácu. Bolo to, bolo to náročná úloha a som rád, že v konečnom dôsledku veľká väčšina bola za. Takže môžeme začať spoločne rokovania s radou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Dajong, a ďakujem kolegovia za vašu spoluprácu pri tomto hlasovaní, pani Wikström. Áno, ja by som tiež chcela pri, využiť túto príležitosť a poďakovať tieňovým spravodajcom a všetkým, ktorí prispeli k tomu, že už skončili, skončili dni, keď sme deti posielali sem a tam ako balíky po EÚ. Je to e, víťazstvo pre Európu. Vďaka vám všetkým. Ďakujem pekne, Cecília, kolegyne, kolegovia. Budeme musieť pokračovať. Ja chcem len oznámiť ďalšiu časť schôdze a potom vás prepustím. Je to v budove PHS 3050 s výborom EKOM, kde sa tiež uskutočne hlasovanie. Takže prosím, prídite tam a začíname o 12.00. Ďakujem pekne.